našom programu je ďalšia otázka, kde by sme si mali vypočiť eh, podpredsedničku ehm, komisie vysoké predstaviteľky únie pre zahraničné veci. Tentokrát ide, ide rozhodnutie izraelskej vlády rozšíriť osady na západnom brehu Jordánu. To je ďalšia téma. Teraz by som sa obrátil na radu a ak môžem, teda požiadal by som pani Markulis, aby e, ehm, zas, keďže vy tu dnes zastupujete vysokú predstaviteľku, aby ste vystúpili. Pán predseda, ctení poslanci, ako ste mohli v pondelok vidieť, Ehm, boli prijaté závery minulý týždeň. Nikto nemôže mať ehm, že pochybnosti o tejto kľúčovej téme, pretože je to jasné aj z tohto týždňových záverov rady, ale aj z vyhlásenia ehm, Európskej únie, ktorý bol vydaný 29. novembra. vymenovanie riaditeľa je to, čo by e, Európska únia teraz chcela vidieť. Bude si to vyžadovať, e, ale jasné a konkrétne kroky e, zo strany oboch strán. Avšak teraz viac ako kedykoľvek predtým sú potrebné priame a podstatné rokovania, aby sa dosiahlo dlhodobé riešenie izraelsko-palestinského konfliktu, ktorý by ukončil všetky, všetky problémy nároky. Pokračovanie v rokovaniach je, je kľúčom. Európska únia je pripravená spolupracovať e, s Spojenými štátmi aj ďalšími medzinárodnými partnermi vrátanie kvartetu s spoločným cieľom podstatných um, mierových úsilí v roku 2013. Európska únia takisto bude pracovať so všetkými tými, ktorí sú ochotní spolupracovať v takomto boji o mier, stabilitu a prosperitu. Ehm, iniciatíva Arabský mier konkrétne poskytuje regionálnu podporu pre naozaj úplnú izraelsko-palestínsku dohodu a všetky strany musia sa vyhnúť takému konaniu, ktoré by mohlo ohroziť riešenie dvoch štátov od eh, Benátskej deklarácie z roku 1980. Európska únia považovala um, izraelské osady za nelegálne alebo protiprávne alebo porušujúce medzinárodné právo a predstavujú prekážku voči budovaniu mieru. Preto nie je prekvapením, že v pondelok Európska únia vyjadrila svoje hlboké eh, rozčarovanie a E, silnú opozíciu voči izraelským plánom e, po tom, čo bola oznámená e, uznesenie spoje, no, v nasromaždení Spojených národov 29. novembra a to teda ďalej budovať osady na západnom brehu v tzv. zóne E1. Plán, e, plán E1, ak by sa naozaj uskutočnil, by vážne podkopal um, možnosti dosiahnutia riešenia tým, že by zničil možnosť um, nepretržitého a životaschopného palestínskeho štátu a Jeruzalému ako, by bol, ako budúceho hlavného mesta oboch štátov. Európska únia uviedla, že bude úzko monitorovať situáciu a aj širší, širší dopad a bude, sa podľa, bude konať podľa vývoja. Inými slovami, Európska únia nikdy nebola e, zrozumiteľnejšie alebo sa jasnejšie vyjadrovala k, túto, k tejto veci než v pondelok. To znamená, že e, implementácia takýchto plánov e, ovplyvní palestínsky štát, ale takisto to bude mať aj veľmi negatívny vplyv na vzťahy EÚ-Izrael. V rovnakom duchu Európska únia vyjadrila svoj záväzok zabezpečiť, aby v súlade s medzinárodným právom boli všetky dohody medzi izraelským štátom a Európskou úniou jasne in, naznačovali nerie, nedotknutelnosť e, územia okupovaného Izraelom od roku 1967. A tiež vyjadrilo e, svoj záväzok zabezpečiť e, plnú a efektívnu implementáciu existujúcej legislatívy EÚ aj v bilaterálnych dohodách, ktoré platia pre, pre produkty osídlovania. Európska únia takisto vyzvala Izrael, aby sa vyhol akýmkoľvek zásahom do finančnej situácie palestínskej samozprávy a takisto to e, všetky povinnosti, zmluvné povinnosti, ktoré sú e, hlavne tie, ktoré vyplývajú z Parížského protokolu, všetky tieto finančné cesty musia byť rešpektované. A napokon Európska únia vyzvala palestinské vedenie, aby nový e, status hm, nečlenského pozorovateľa nečlena, aby to konštruktívne využili a aby podnikali také kroky, ktoré by mohli prehlbiť nedostatok dôvery a viedli by um, preč od um, vyrokovaného riešenia. Vážení poslanci, len pred tromi týždňami sme diskutovali o poslednom vývoji medzi Gazou a Izraelom čo viedlo potom aj k prímeriu ešte v ten istý večer. Teda v pondelok bol poprvýkrát mož, bol prvá možnosť, aby naozaj Rada pre zahraničné otázky mohla vyhodnotiť toto prímerie a vyjadriť podporu EÚ, aby, sa, aby, to, doteraz, aby to pokračovalo ďalej. Zatiaľ e, Primerie pokračuje, zatiaľ všetky strany dodržiavajú aj dohodu a Európska únia e, sa zaviazala podporovať sociálny a ekonomický rozvoj pásma Gazy. E, podobne otázka pašovania zbraní do Gazy musí byť riešená okamžite a efektívne. Plné uznanie Izraelu. Predseda prerušuje rečničku s tým, že je nejaký problém s tlmočením a nevšetky jazyky fungujú? What is your language? Hm? No French. Hmm? No French. It works now, as I am informed, so... Predseda, tak ako som informovaný, už to funguje. tlmočenie do francúzštiny, nech sa páči, mm, dokončite. pričom uh, plne uznáme, Európska únia, ktorá plne uznáva potreby, e, opakuje e, svoju výzvu po okamžitom otvorení hraničných prechodov a umožnenie prístupu humanitárnej pomoci komerčných tovarov a osôb e, do a z pásma gazy. Vyjadrili našu pripravenosť využiť e, nástroje, ktoré podporujú úsilie jednotlivých strán, vrátanie možnej reaktivácie a tým správnym spôsobom um, misie EU-BAM v Rafahu. Európska únia opakovane opakovala, prizvukovala svoj mm, podstatný záväzok bezpečnosti Izraelu, vrátane mm, alebo predovšetkým v súvislosti s ďalším hrozbám v regióne. A Európska únia nikdy neprestane bojovať proti tým, ktorí podporujú terorizmus a násilie. Európska únia tiež zopakovala svoju výzvu po medzi palestínskému zmiereniu alebo vyrovnaniu medzi prezidentom Mahmudom Abbas v súlade s princípmi, ktoré ustanovil vo svojom príhovore 4. maja 2011, čo je dôležitým prvkom pre zjednotenie budúceho alebo pre jednotný budúci palestínsky štát a aj pre dosiahnutie riešenia v rámci existencie dvoch štátov. Takéto zmierenie bude mať priamy dopad na situáciu v Gaze, ktorá je neudržateľná, pokým e, bude oddelené pokým bude Gaza oddelená od západného brehu politicky aj ekonomicky. Ďakujem pekne za vašu pozornosť a teším sa na uznesenie, ktoré Európsky parlament príjme zajtra. Thank you very much. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda. Ďalším rečníkom v mene Európs EPP je pán Gáler. Nech sa páči, máte 2,5 minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Vidíme, že v blízkovýchodnom konflikte na oboch stranách bohužiaľ e, vyhráva spár. Vidíme, že by sa to mohlo vyriešiť formou dvoch štátov. Riešenie nie je iba v záujme priamo zúčastnených strán. Je to však v záujme Európskej únie rovnako, a preto my nemôžeme reagovať nejako reaktívne, nemôžeme iba nejaké deklarácie príjmať. Všetko to, čo je v ceste mieru, musíme pomenovať. Sú to viaceré vyjadrenia zo strany vedúceho Hamasu a podobné. Ja ako priateľ Izraelu a jeho občanov si myslím, že existencia tohto štátu je, ja ju podporujem, ale bohužiaľ vidíme, ako vláda stále zbudzuje dojem, že sú je jedno, že ne, nespôsobujú žiadne problémy medzinárodné záväzky, ktoré prijali. Ďalší rozvoj týchto osád je jednoducho prekážkou v ceste mieru. Je to nelegálne, to je našim presvedčením a preto si vyžadujeme, aby sa zastavili tieto budovanie a procesy stavania osad. Ďakujem predsedníctvu za celkom jasné slova, aj pokým ide o zadržanie tých ziskov z cla. Musíme stanoviť benchmarky na oboch stranách, tak na strane izraelskej vlády a musíme si stanoviť lehody. A tie opatrenia, ktoré príjmeme, e, ak sa takéto veci neurobia. Takže Mali sme iba jeden členský štát, ktorý bol proti uznaniu e, Palestíny na bez, v Bezpečnostnej rade. Európska únia teda má väčšinový názor pozitívne. Musíme dbať o to, aby v obsadených územiach e, neboli problémy. Napríklad vysoká škola v Arieli nemôže profitovať z privilégií sú spoluprácou s EÚ a Izraelom. To sú záležitosti, ktoré treba priamo zohľadniť a ktoré pravdepodobne zo strany Izraelu budú zobrané na vedomie. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pán Gáler. Ste ochotní odpovedať na otázku formou modrej karty? Pán Murphy, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Chcel by som sa spýtať pána poslanca, či hlasoval za zlepšenie obchodných zmluv s Izraelom pred dvomi mesiacmi, pokiaľ ide o dohodu AKA. Myslí si, že slova sú dosť, že kritika z toho, strany tohto parlamentu je dosť, alebo či by sa malo urobiť niečo už konečne v tomto smere. Pokiaľ ide o AKA, ja som to nepovažoval za nejaké zlepšenie, to bolo iba pokračovanie existujúcich záležitostí, vôbec to nebolo nejaké veľká aktualizácia. Ja som hlasoval za. A ja súhlasím, že tento parlament nie je exekutívnou zložkou. Ja vyzývam radu, vyzývam členské štáty a komisiu, aby konali v súľade s tým, čo som povedal, aby stanovili benchmarky, aby stanovili časové lehoty, aby urobili konkrétne návry alebo požiadavky a ak nič takéhoto sa neudeje, tak reagujeme na to, čo robia palestinčania alebo Izraelci. Takže ja som rád, že súčasná vláda ja som teda, musím povedať, že vláda Izraelu jednoducho nepripravuje dobrú budúcnosť pre svoju krajinu. Je to síce prísna kritika, ale musím to takto povedať. Ďakujem veľmi pekne a ďalším rečníkom na zozname, ktorý mám v mene socialistov a demokratov, je pani Ana Gomez. Ana, pokiaľ ide o rozširovanie osád eh, na západnom brehu Jordánu, porušujú prímerie. Nedávno bolo, malo byť postavených 3000 ďalších domov, aby sa blokoval západný Jordán. To je jednoducho provokácia z očí oči Palestíne. A je to jednoducho veľká porážka, ktorú na seba pripravuje sám Izrael. Ako môžeme mať mierové dialógy a rozhovory? Nad tým by sme sa mali zamyslieť, aby sme skutočne dospeli k bezpečnosti výstavba palestinského štátu, ktorý by potom mohol prezať aj zodpovednosť, ak bude teda schopne spravovaný. Ide tu o to, aby Európska únia reagovala bezprostredne na tieto ilegálne, po, ilegálnu politiku obsadzovania a stavania osad. A musíme jednoducho ich to zastaviť. Musíme v spolupráci s Izraelom zastaviť takýto smer. Aj to zastavovanie finančných ziskov z daní a takisto aj z očí voči Hamasu musí Európska únia povedať celkom jasne, čo si myslí. Nesmieme spochybňovať tie skutočnosti, ktoré tam máme. A pokiaľ ide o to, čo sa deje v Gáze, to je jednoducho neakceptovateľné, to sú provokácie a takisto to neprispieva k mieru a nie je to v záujme palestinského národa ktorý sa usiluje o svoj vlastný štát po, po, po boku s Izraelom. Ďakujem pekne. A teraz v mene liberálov a demokratov dostane slovo pani Nejc. Vážený, vážená pani ministerka, pán komisár, pán predseda, ctení kolegovia, keď sme sa začali pripravovať eh, na to dnešné uznesenie, tak sme ešte nevedeli, aké budú závery vašej rady, ktorá sa udiala v pondelok. Avšak môžeme sa pozrieť a porovnať tie pôvodné texty a texty záverov rady ak ich porovnáme, tak uvidíme, že sú tam skutočne veľké paralely eh, pokiaľ ide o tie jednotlivé prístupy k tejto problematike. Nám je skutočne ľúto, že sa izraelská vláda vyjadrila tak, ako sa vyjadrila, pokiaľ ide o postavenie ďalších 3000 domových jednotiek a že plánujú ďalší rozvoj v oblasti E1. Ak by sa to implementovalo, tak by to jednoducho zabránilo teritoriálnemu vzniku Palestíny. Je nám skutočne ľúto, že sa tu zadržiavajú peniaze získané na daniach. Bohužiaľ, všetky tieto oznámenia prichádzajú dni po hlasovania o valnom zhromaždení OSN. Zdá sa nám, že tieto vyjadrenia ako také, ako keby nimi izraelská vláda podkopávala legitímnosť Mahmoud Abasa a podkopávanie takejto autority môže iba posilniť štatút Hamasu, ktorý, e, čo je vlastne dosť paradoxné pre záujmy Izraela. To znamená, my vítame závery, ako som už povedala, závery Rady ministrov a ja som presvedčená o tom, že vysoká predstaviteľka, ako aj jej tým, zohrali kľúčovú úlohu diskrétnu síce, ale dôležitú, pokiaľ ide o to, že sme dospeli k týmto záverom. Nesmieme zabúdať na to, že tieto závery boli prijaté jednomyselne, a to zo strany všetkých 27 členských štátov. A to je takisto niečo, čo si izraelská vláda musí uvedomiť, zvážiť to. A takisto by mali preskúmať hlasovanie, ktoré sa udialo na valnom zhromaždení OSN. Tak ako to povedal aj môj kolega Gáler, ak iba jeden členský štát Európskej únie sa rozhodol byť proti a ostatní podporili túto myšlienku dvoch štátov, tak Izrael musí uvedomiť, ako to vyzerá. Ak to nebude brať do úvahy, tak skončí Izrael skutočne ako izolovaný štát, pretože nebude môcť nájsť e, trvalé riešenie tohto problému a to je skutočne politovania hodné. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pán predseda. A teraz v mene zelených dostane na minutu a pol slovo pani Brandner. Ďakujem pekne. Pokiaľ ide o ďalšie stavanie osad aj v zóne E1, je neakceptovateľné z právneho hľadiska ani z politického. Takisto by som chcela povedať ďalšiu vec, čo sa udialo včera ráno. Izraelská armáda zautočila na úrady troch palestínskych organizácií, Únie žien, palestinskej siete mimovládnych organizácií Adamer, ako aj sieťovej organizácie eh, mimovládnych organizácií. Väčšinu z nich podporujú európske eh, organizácie a ja to považujem nielen za hrozbu mieru v regióne, ale je to jednoducho porušenie medzinárodného práva a bude to v neprospech podpory ľudských práv v oboch krajinách. Pokiaľ ide o Spojené štáty, tieto momentálne rozšírujú spoluprácu s Izraelom. Posledná rada, asociačná rada, potvrdila veľké množstvo spoluprác, prvkov spolupráce. Akokoľvek spolupráca by podľa mňa mala byť zamrznutá, podľa mňa, pokým ako signál, že jednoducho neakceptujeme najnovšie kroky Izraela. Takisto chcem požiadať vysokú predstaviteľku, aby zobrala do úvahy, že stiahne predstaviteľa európskej delegácie v Tel Avive, aby sme vyslali takýto silný, silný signál, že skutočne to myslíme vážne. A Európska únia musí hovoriť jasnejšie a musí takisto robiť aj konkrétne kroky, pokiaľ ide o, o rozširovanie tých osád. To nie je proti obč- občanom Izraela, to je reakcia na politiku súčasnej vlády tohto štátu. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pán predseda. A teraz v mene konzervatívcov a reformistov dostane slovo pán Tenok. OSN e, e, spôsobilo e, odvodniteľný hnev v očiach izraelskej vlády, ktorí teraz porušujú závažne mierové dohody z Oslo z 93. Moja skupina ECR je neustále proti výstavbe nových osád a ich rozširovanie je prekážkou trvalého mieru a posledné izraelské oznámenia nepomohli v tejto veci. No, je kľúčové um, povedať uh, v prospech Izraela, že ten um, diskutovaný um, koridor je uh, len v predbežnej plánovanej fáze a vláda neohlásila uh, žiadne uh, stavné práce a e, tiež e, e, zrazili prostriedky na pomoc Palestíne, aby zaplatili izraelským elektronickým firmám. Žiadame izraelskú aj palestinskú vládu, aby prejavili odvahu a pokoru a aby sa vrátili k rokovaniu o alternatíve dvoch štátov. Ďakujem teraz v mene Európy slobody a demokracie. Pán Prevera má slovo. E, ja sa pamätám, že v dohodách z Oslo všetky spory, ktoré sa týkali tých osád, sa mali riešiť prostredníctvom priameho rokovania medzi dotknutými stranami. Otázka osád to nie je jediná hlavná príčina konfliktu hoci je pravda, že útoky na Izrael začali už pred 50 rokmi práve zo západného brehu a vtedy ešte žiadna taká osada neexistovala. Základný problém je odmietnutie palestinského radia za teraz a teroristi za Hamasu a väčšina arabských štátov stále odmietajú uznať legitimitu Izraela na vlastnú existenciu existenciu židovského štátu, bez toho, aby sme uznali, že ten problém je čisto územný. Je to otázka legitimity a než to uznajú, nebude existovať stály mier. Teraz otázka územia a teritórií. Bolo by veľmi zaujímavé usporiadať vypočutie, aby sme počuli odborníkov a právnikov z oboch strán, aby sme zistili, aké sú ich názory a aby sme tu mali viac jasných informácií, aby sme vedeli, ak aký je právne a historické ďalšie pozadie, ktoré stojí za touto izraelskou palestinskou otázkou. Teraz v mene zjednotenej európskej ľavice pán Lujerik. Merci, monsieur le président, madame la ministre. L'autorité palestinienne est Mahmoud. Ďakujem, pán predseda palestinská správa Mahmoud Abbas používajú nástroje medzinárodného práva a diplomacie a izraelská vláda si opäť zvolila násilie a úmyselné porušovanie medzinárodného práva. Naša inštitúcia, parlament, rada a komisia už nemôžu tolerovať, aby jedna vláda, s ktorou máme naviac dohodu o pridružení, aby jednostranne rozhodla o represáliach aj proti väčšinovému rozhodnutiu OSN, z 29. novembra 2012, kedy OSN rozhodla, že Palestína získa štatút pozorovateľa. Takže by sme mali samozrejme vyzvať k aplikácii medzinárodného práva a postaviť sa proti medzinárodnému rozhodnutiu skonfiškovať príjmy a aby prestali s kolonizáciou a prestali stavať na ukradnutom území. Hovorí sa tu o zóne 1, kde by sme mali zabraniť týmto stavbám a nie je možné popierať hlasovanie, ktoré prebehlo v OSN. Naopak, musíme potvrdiť, že Gaza, Jeruzalem a západný breh dokopy sú Palestínou. Izraelský štát je vinný tým, že sa stavia proti podpísaniu ktorý v roku 51 pripojil na ženevskú dohodu, ktorý zakazuje e, osady, budovanie osád na území, ktoré si e, pripísali po vojenskom konflikte, ktorý znie, že okupant nemôže robiť deportácie alebo transporty časti civilného obyvateľstva na okupovanom území. Ale to vtedy Izrael podpísal, takže my by sme mali zaistiť, že to bude rešpektovať a preto moja frakcia e, predložila návrh spoločného iznesenia, kde vyzývame k spravodlivosti a právu, ktoré by malo prevládať proti logike násilia. A teraz ideme ďalej k nasledujúcim rečníkom, pán mm, Petering. A Vážené kolegyne, kolegovia, mier na Blízkom východe e, je pre Európu a svet a dielo kultúr strategicky významný a mier na Blízkom východe musí byť prioritou našej európskej politiky. Izrael má právo na e, život v istote a Spolková republika Nemecka e, dokonca hovorí, že bezpečnosť Izraela patrí k štátnym Eh, prioritám eh, Nemecka a ja s tým súhlasím, musíme eh, odsúdiť to, čo povedal vedúci Hamasu, že nechce uznať Izrael. To je jedna strana, ale druhá strana je, že aj Palestina má tiež právo na to, aby žila v istých bezpečných hraniciach a preto je znepokojúce, keď Izrael ohlasil, že bude budovať 3000 osad. Izrael si chce zobrať niečo, čo mu nepatrí. A to odvodnenie, keď vidíme, že ako to e, odvodňujú, e, že chcú e, to potrestať, že Palestína bola uznaná v OSN a tam dostala veľký súhlas, ak by sa stala pozorovateľským štátom. Takže keď e, si Izrael chce niečo e, vziať, čo mu nepatrí, je to proti väčšine e, členských štátov OSN. Keď sa budú budovať tieto osady, tak riešenie dvoch štátov už nebude možné a Izrael touto politikou bude sa oberať nepriateľskou cestou. My uh, musíme povedať uh, ako priatelia Izraelu, čo považujeme za pravdu. A um, priateľstvo nespočíva v tom, že e, niekomu pochlebujeme, ale že povieme svoj názor, keď si myslíme, že niekto sa obrane správnou cestou a že to vyjadríme. Medzinárodné spoločenstvo nemôže pripustiť, aby riešenie dvoch štátov na konci e, znemožnilo budovanie Mossad a musíme to odmietnúť, keď e, prezident Abbas a predseda Abbas sa znevažujú ja e, poznám obe osobnosti a ja som viackrát e, stretol prezidenta e, Abasa a ja sa chcem poďakovať ministrom zahraničných vecí, že túto úlohu predsedu Abasa jasne uznal vo svojom vyhlásení. My žiadame o zmierenie medzi Hamasom a Fatahom, aby Eh, mohlo byť eh, vyjednávané vo veci riešenia dvoch štátov a my eh, žiadame v Izrael, aby postupoval v týchto vyjednávaniach. My uznáme dôstojnosť ľudí v Izraeli a v Palestíne a mierová cena Nobelova to ukazuje, že je to vôľa keď bude vôľa vyjednávať na Blízkom východe, tak potom tam bude aj mier a mali by sme to podporiť. Ďakujem pekne. Teraz zasleduje pani Kostelo na 1,5 minúty. Pán predseda, minulý mesiac sme diskutovali o situácii v Gaze a sme si tu kolektívne vydýchli, keď došlo k oznámeniu, že došlo k prímeriu. Viedrili sme tu svoju silnú podporu um, záujmu palestinského štátu stať, získať štatút e, pozorovateľa v OSN. Dúfali sme, že to povedie k opätovnému pokračovaniu mierových rokovaní. Avšak Izraelčania rozhodli reagovať e, novým plánom vybudovať viac ako 3000 nových domov, čo je ďalšou prekážkou mieru. Tento plán naozaj ničí riešenie dvoch štátov, ktoré podporuje EÚ aj medzinárodné spoločenstvo. Okrem toho zadržiavanie ich prostriedkov palestinskej samozprávy je len podkopávanie ďalších rokovaní. Takže to, čo je potrebné, je jasné. Je potrebné okamžite zastaviť plány ďalšieho osidlovania. Tiež je treba využiť prímerie tak, aby sa pokračovalo v rokovaniach. Je potrebné dosiahnuť pokrok aj k vnútropalestínskom vyrovnaní ja, aj keď ja vítam tieto závery rady, ktoré volajú po konkrétnych krokoch smerom k mieru, členské štáty EÚ musia aj byť ochotné prijať takéto pevné kroky. Musíme byť viditeľní, silní a musíme trvať na dodržiavaní EÚ legislatívy, pretože sa obávam, že naše slova v našom uznesení budú jednoducho um, znevážené. Takže silné slova musia byť um, opreté o silné konanie. Ceda, ďakujem pekne. Je tu modrá karta smerom k vám, pani Sinclair. Akceptujete otázku? Ďakujem pekne, pán predseda. Blahoželám pani kolegyni k jej prejavu. Boli to veľmi silné slova, ale hovorí o mierovom procese. Nesúhlasila by so mnou, že jedným z najväčšou prekážkou mierového procesu je je e, odmietanie Hamasu uznať e, izraelský štát. A to koncom nespomenula, pretože to je vlastne prvý krok smerom k mierovému riešeniu. Takže by som ju vyzvala, aby uznala, aby vyzvala Hamas, nech uzná Izrael ako štát. Thank you and uh, I, th I thank my colleague for her question. Uh, ďakujem pekne, pani poslankyňa, ďakujem za túto otázku. Ja som vždy podporovala stanovisko EÚ k mm, právam palestínčanov na ich vlastný štát, ale takisto aj izraelský štát má právo žiť bezpečne a v miery v rámci svojich hraníc. A ja tiež volám potom, aby došlo k zmiereniu medzi Palestín, vnútropalestínskému aby sa mohli opäť, e, aby sa mohli opäť pokračovať v rokovaniach s Izraelom bez akýchkoľvek podmienok predseda. Ďakujem pekne. Teraz na jednu minútu pani Aoken. Ďakujem pekne, pán predseda. Existuje len jedno, ktoré sa tu dnes musí zdôrazniť a to, že je treba konať v bode číslo 3 uznesenia um, sa uh, hovorí, že je treba uh, konať accordingly, to znamená, že treba príslušne konať. Čiže je tam množstvo slov, avšak sa nič neudialo. A to, čoho sme svedkami, je, že izraelskej vláde je úplne jedno, čo hovorí Európska únia alebo čo urobí. Uh, Tiež bolo povedané, že to, čo Európska únia e, robí, teraz sa dá porovnať e, k holokaustu. Už prepačte, tak keď budeme kritizovať e, Hamas, tak e, myslím, že už náš partner z, e, naozaj prešiel, e, š, prekročil všetky hranice. Ja si myslím, že už je si jednoducho musíme začať konať a nezdotrvať len pri slovách, ale už naozaj následujú činy, pretože inak to celé zlyhá. A všetci e, v Izraeli vedia, že teraz tu trvá, alebo teraz tu je tá šanca niečo urobiť, pretože keď budeme niekoľko mesiacov váhať, tak e, stratíme všetký čas. Teraz má slovo pán, pán Orden na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. No už e, isté oznámenie Izraelu bolo veľmi odsľudenia hodné. Um, ehm, avšak e, bola to to, tak, tak to bola naozaj e, táto aktivita, tá bola um, podkopaním dohody z Osla. Myslím si, že aj tu v parlamente mnohí s týmto súhlasia. Viem, že väčšina sa našich um, našich e, poslancov um, odsudzuje Izrael, že sa choval tak, ako sa chová, alebo pod, podniká také kroky. Avšak vieme, že e, riešenie dvoch štátov si vyžaduje riešenie, či už dojde k výstavbe na e, v zóne E1, podľa mňa ani nebude. Aj tak je treba rokovať. E, podľa mňa Izrael sa snaží, aby, sme, e, aby odviedol pozornosť od skutočných problémov, pretože v podstate Palestína je tiež rozdelená na jednej strane strane je pán Gazi, na druhej strane je Mahmud Abbas, koncom je zapojený prezident do rokovaní, mierových rokovaní. Potom je tu ďalšia otázka eh, penetrácie Hamazu do, na západný breh a tiež eh, mm, ja si myslím, že možno, že nakoniec budeme mať riešenie troch štátov a ešte tu do toho všetko pristupuje aj hrozba z Iránu. No teraz sa možno spýtať, čo vlastne môže robiť Európska únia. No pravdepodobne len konať tam, kde sa dá. My sme dali viac ako miliónov um, pomoci a chcel by som vedieť, ako sa tieto investície vracajú. Musia sa nám nejakým spôsobom vrátiť a my ich musíme podporiť tomu, aby nám aby tak aj urobili. Ďakujem pekne, pán predseda. Predseda, ďakujem pekne. Mali ste takmer dvi, dve minúty, ale ešte stále máte možnosť sa vyjadriť, pretože máte, vám chce položiť pani Auken otázku. Ste ochotní ju prijať len preto, pán, pán Ornes, že som neverila svojim vlastným ušiam, že ste povedali, že tento parlament by mal e, odsúdiť e, výzvu v. v, v o uznanie v Palestíny ako štatútu pozorovateľa v OSN a toto by sme mali my eh, odsúdiť No už e, odpoveď pán, e, pána pán Už v tomto parlamente som počul kade čo. A samozrejme, že v tomto prípade bola palestínska, e, keď konanie bolo doslovne a umyselne politická provokácia, pretože to je porušenie dohody s Oslo. My potrebujeme vynegociovať mier, dohodu. Ako, ako to pomáha? My sa musíme vrátiť za rokovací stôl a my tiež musíme tlačiť na palestínčanov, aby začali rokovať. A z toho, čo tu počujeme, v podstate to ide i plne iným smerom. A következő felszólaló Anderson. Nasleduje pani Anderson na jednu minútu. Komilme a the israeli government's decision to expand the illegal settlements in the west bank Ďakujem pekne. Myslím si, že plán, izraelský plán budovať ďalšie, e, ďalšie osídlenia je naozaj e, odsudenia hodným e, konaním. To znamená, že táto vláda vonkoncom nedodržiava medzinárodné práva. Okrem tohto izraelská vláda chce zadržať E, daňové príjmy Palestíny e, vo výške 100 miliónov dolárov. To všetko len ohrozí mierové rokovania a ohrozí e, krehkú stabilitu v tomto regióne Avšak e, riešenie sa dá alebo môže vzniknúť len vzájomným uznávaním a jednoducho je potrebné, aby, aby Izrael e, rešpektoval aj medzinárodné humanitár, humanitárne právo a je potrebné, aby sa tam zabezpečila pomoc. Ďakujem pekne. Szépen. Marek Šivic Predseda, ďakujem pekne. Teraz pán Marek Šiviec. Ďakujem pekne. Súhlasím. Mne sa tiež nepáči osídlovanie na západnom brehu ani jednostranná politika, ale osídlovanie to je tiež súčasť politiky politiky, ktorá je na Blízkom východe politiky jednostranného konania, tak zo strany Izraelov, ako aj zo strany Palestíny. Je to doba konfrontačná. Izrael využíva možnosti, aké má, aj keď nie má vždy celkom pravdu. Nedávno som bol v Cederote a viem, že od e, vystrelenia rakety a vyhlásenia protiraketového alarmu úplne e, 30 sekúnd, aby e, sa mohli všetci schovať v úkryte a matka, ktorá má tri deti, sa musí veľmi veľmi rýchlo rozhodnúť, ktoré dieťa vezme do ukrytu, aby ich táto raketa nezabila. Tak chcel by som povedať, pripomenúť všetkým, ktoré tak odsudzujú osídlovania, Ehm, že, aby si mi pripomenul, že sú tu dve strany na, tohto konfliktu a musíme si dobre rozmyslieť, že čo povieme. Myslím, že keď by došlo k tomu, že by došlo k dialogu, bude to pokrok, dnes žiaden dialog neexistuje a nie sú žiadne podmienky pre dialog a príčinou je toho, že Izrael je neustále ohrozený konkrétnymi zbraniami a konkrétnymi útokmi. Ďakujem predseda. Ďakujem pekne. A teraz pán Muniz, pani Muniz de Uruza. Presidente, yo quiero felicitar al Consejo por unas conclusiones firmes. Ja chcem eh, vyzvať radu, aby urobila mm, pevné kroky a odvážne kroky eh, k eh, tomu plánu Izraela rozširovať osady proti riešeniu dvoch štátov. My sme proti rozšireniu týchto osad, ktoré narušujú celistvosť e, palestinského zemia a hrozia, že nastane presídlenie Beduinov a my sme proti e, rozšíreniu OSAD na zónu C, kde sú európske projekty, konkrétne slnečné elektrárne a um, my sme za e, znovu aktiváciu misie EBAN. A keď sa to hovorí o AKA a um, kvôli zahraničnej službe Európskej únie a um, respektovaniu um, medzinárodného práva, všetky dohody s Izraelom um, musia um, zjavne um, uvádzať, že neplatia na územiach, ktoré boli zabrané po roku 1967 za Jordánsku aj pásme Gazy. A Eh, ja chcem povedať pánovi Frankovi, že svet nie je pripravený obetovať Izrael, ale takisto nie sme pripravení na to, aby vy ste obetovali Palestínu. Ďakujem pekne. A teraz dostane slovo pána Alaky. Vážený pán predsedateľný kolega, izraelské vyhlásenia, že chcú rozšíriť osady to vysiela signál, že jednoducho nema, nerešpektujú ľudské práva a medzinárodné práva. Budovanie osad, jednoducho pokračovanie v pošľapovaní ľudských práv. Je tu nový plán práve pre oblasť E1 a ten jednoducho môže rozdeliť tento okupovaný, okupovanú časť a nebude tu žiadna budúcnosť pre tento región. Musíme si pripomenúť, že článok 41 zakazuje takýto postup. A z tohto dôvodu ja podporujem vyjadrenie rady, ktoré je veľmi dôležité z minulého týždňa z pondelku, kde musia byť dodržiavané všetky záväzky Izraelu a Izrael musí celkom jasne dať najavo, že nebude postupovať v týchto svojich činoch. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom pán Koferáty. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som skutočne prekvapený z dnešnej diskusie aj z posledných rozpráv v parlamente pokiaľ ide o vzťah medzi Izraelom a Palestínou. My sa zasezujeme za mier. Všetci sme to explicitne povedali. Rešpektujeme tak štát a jeho zvrchovanosť Izrael, ako napriek tomu sme v minulosti videli, že tento štát bol jednoducho ohrozovaný v minulosti, pokiaľ ide o jeho štruktúru a pokiaľ ide o občanov a ich bezpečnosť. Avšak ak tu ide o ďalší rozvoj vzťahov medzi oboma štátmi a pokiaľ ide o labilné perspektívy mieru, tak musíme jednoducho zavrhnúť také opatrenia, ktoré tu boli predmetom diskusie o ostatných dňoch. A to sa to jednoducho neprispieje k mierovému procesu. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pán predseda. A teraz sa slovo pani Miranda. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja gratulujem Palestíne za tento nový štatút v rámci OSN, vyhlásenia Izraelu, že budú rozširovať tieto osady. To je jednoducho vydieranie na medzinárodnej sfére. Izraelské osady v palestinských teritoriách sú nelegálne a nemorálne. Tie kontrolné miesta aj hranice a tie hanebné steny, ktoré tam boli, múry, ktoré tam boli postavené. Tento nelegálny, takéto nelegálne postupovanie a terorizovanie ľudí v celom tomto regióne a to iba v mene nejakej bezpečnosti. Izrael opäť je nad rámec hraníc. Dámy a páni, to nemôže byť použité ako výhovorka že to má vytvoriť celé iba bezpečnosť. Je to jednoducho nezodpovedné postupovanie. Ďakujem pekne. A teraz zostane slovo pán Rakis. Rečník hovorí bez mikrofónu. Ďakujem pekne. pokiaľ ide o generálne zhromaždenie OSN a pokiaľ ide o uznanie štatútu Palestíny ako pozorovateľa bez štatútu člena, je celkom jasné, pokiaľ ide o úmysly NATO, EÚ, ako aj Spojených štátov amerických, pokiaľ ide o štáty v tomto regióne. Izrael tu znovu, znovu hrozí tým, že bude stávať nové osady a to práve v oblasti západného Jordánu a Izraelom. Takže teraz sa ako keby prakticky tento postoj z očí voči občanom Palestíny takýmto spôsobom vyjadril na rovinu. Jednoducho nemožné založiť palestínsky štát, tak ako to bolo plánované. Tieto osady musia byť zastavené a územia, ktoré boli obsadené po 67. roku, musia byť uvoľnené. Tie vojenské jednotky, ktoré to okupujú, musia byť stiahnuté a musia sa oslobodiť všetky regióny, ktoré patria územiam Palestíny. Ďakujem veľmi pekne a teraz zostane slovo pán Weigl. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán predseda, tá diskusia, ktorú tu máme, pravdepodobne nie sú dobrou témou na nejaké osobné vyjadrenie, ale napriek tomu by som sa chcel týmto spôsobom vyjadriť svoj osobný názor. V poslednej dobe som navštívil Izrael viackrát a vždy som sa snažil pozorovať situáciu v týchto krajinách ako priateľ oboch strán. Možno by bolo dobre ukázať dobrú vôľu na jednej aj na druhej strane. Myslím si, že hlavný problém, pokiaľ ide o vzťahy Izraelu a Palestíny, je to, že tu je nedostatok dialógu. Je tu nedostatok interakcie medzi ľuďmi a dobrej vôle na úrovni politiky. Vzťah, vzťahy medzi krajinami fungujú na úrovni občianskej spoločnosti. Sú tam skutočne úžasní ľudia, ktorí spolupracujú a sa rozumejú a vytvárajú určité predpoklady pre budúcnosť, tak ako to je popísané v knihách Musabosa, že izraelský žid ako palestinský občan si môžu sadnúť za jeden stôl a vypiť kávu. To je tá perspektíva, ku ktorej sa máme uberať. Myslím, že základný problém izraelskej politiky spočíva v tom, že nechce byť flexibilná zoči voči tým, ktorí chcú do budúcna pozerať na svoje možné vízie a ktorí chcú na riešenie pre zajtrajšok a ďalšie dni. Takáto vízia na strane izraelskej politiky dnes nie je. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je pán Landsbergis. Vážený pán predseda, ak sa pozrieme na históriu týchto problémov, ak sa pozrieme na diskusie jednotlivých politikov, tak si uvedomíme, že tieto diskusie a spory sú dosť abstraktné a že sa používajú také slova, ktoré nás znepokojujú. A preto by som sa chcel spýtať, že ak sa tu tak veľmi hovorí o palestínčanoch a Palestíne, tak o akej Palestíne to vlastne hovoríme? Pretože sú dve Palestíny aspoň z geografického hľadiska, sú minimálne dve Palestíny, kde sú dve riadiace orgány, či už teda boli legitímne, či sa dostali legitímne k moci, aby reprezentovali palestinský národ a kto reprezentuje sa palestinských utečencov. Myslím, že už konečne na čas, aby sme si sadli za stôl a aby sme vyhodnotili túto situáciu, aby sme sa nezahrávali iba s prázdnymi slovami. Palestína ako taká, že je uznaná alebo nie. Aká je to Palestína? Palestína Abbasu, Hamasu? Je Palestína Hamazu, táto uznáva, uznáva Abasa ako legitímneho prezidenta? Pristúpme k tejto problematike skutočne tak v celom kontexte, tak ako to je. Ďakujem veľmi pekne. A teraz zostane slovo pán Murphy. Ďakujem pekne, pán predseda. vysoká predstaviteľka nás informovala, že signál zo strany EÚ nikdy nebol jasnejší, ale pozrieme sa na to, že aký tento signál pre väčšinu v parlamente tu a zo strany Európskej rady vyzerá. Iba tri mesiace dozadu sme hlasovali o aktualizácii obchodných vzťahov s Izraelom. A zajtra príjmeme uznesenie, kde budeme kritizovať niektoré kroky Izraelu. Ten jasný signál podľa môjho názoru je ten, tak ako to bolo aj vždy, že aby sa izraelská vláda neobávala. My vás síce kritizujeme slovami, ale neurobíme nič konkrétne v činoch. To jednoducho nestačí. Musíme zastaviť okamžite všetky dohody e medzi Európskou úniou a Izraelom, pretože stavanie týchto osád, to je ako keby posud pokus o zničenie nejakej možnosti vytvorenia palestinského štátu. Vidíte tu konkrétny obraz dvojštátneho riešenia, ktoré sa rúca, ak bude pokračovať tento imperializmus aj naďalej. Podporuje sa tu potreba snahy pristúpiť k riešeniu týchto problémov vyváženým spôsobom iba takýmto spôsobom sa dá také utlačanie palestínčanov zastaviť a nájde sa vyvážené riešenie, kde vo východnom Jeruzaleme nájde svoje hlavné mesto aj krajina Palestína. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pán predseda. Fandálene ďalším rečníkom. Ďakujem pekne, pán predseda. Už sa tu veľa povedalo dnes, počuli sme veľa slov, ale buďme úprimní, pokiaľ ide o zrod Izraela od samého začiatku musel čeliť tento štát vojne a teroru. Izrael sa o tento teror si ho sám neželal. A dnes Hamas v pásme Gazy, ale aj Hizbala na severe postupujú teroristickým spôsobom. A to nie je dobre pre palestínčanov. To je pre nich zle. Avšak čo môže urobiť Izrael? môže iba reagovať. Ja si nemyslím, že nejaké ďalšie osady sú správnym záverom a riešením alebo reakciou. Ale čo by sme mali urobiť? Musíme Hamasu ako Európsky parlament povedať, zastavte už tento teror a to okamžite. Uznajte Izrael, sadnite si za stôl s predstaviteľmi Palestíny a konečne zastavte takto, takto postupovanie. Takže to musíme povedať. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pán predseda. A teraz dostane slovo pani Sevela. Ďakujem, pán predseda. Ja chcem všetkým pripomenúť, že nové osady sa nestavajú na nových územiach, ale na územiach, ktoré sú, boli predmetom e, dohody počas prezidenta Clintona. Takže to nie je niečo nové alebo e, nezákonné. A chcem e, pripomenúť parlamentu, že si musia tiež niečo preukázať voči politickej reakcii Izraelu. Izrael chce mm, pripomenúť voči Palestínu, že Musíme pripomínať Palestí, Izraelu, že dialog s Palestínou nemôžu prerušiť, ale musia ho pokračovať a um, mali by sme sa viacej starať o konflikt medzi Fatahom a Hamazom, pretože Izrael primerane reagoval, aby vyslal uh, posolstvo, že dialog sa musí pokračovať. Mr. Migalsky. Ďakujem, pán Migalsky, má slovo. Ďakujem, pani przewodniczący. Ďakujem pekne, pán predseda, za možnosť sa vyjadriť. Uznám, že pán Murphy ma vyprovokoval k tomu, aby som sa prihlásil k diskusii, pretože poznám pána Murphyho, ktorý sa veľmi angažuje v otázke Kazachstanu a veľmi si oceňujem jeho názory, aj keď nezdielam jeho ideológiu, ale viem, že sa veľmi angažuje v prípade porušovania práv, e, ľudských práv Ázie. Prečo je európska ľavica tak strašne protiizraelská? sa mi zdá, že už pozorujem dlhší čas, že prečo je Európa tak veľmi antiizraelská, respektíve to, čo v Európe je antižidovské, tak to je ľavica európska. Prečo to tak je? Toto ma prekvapuje, že prečo je ten, za všetko, čo je zle na Blízkom východe, zodpovedá práve tento jeden štát či tento jeden národ. Takže sa mi vidí, že je trošku nevyvážené to stanovisko ľavice. Ďakujem pekne. Pán Brok má slovo. Vyprovokovali eh, ma, poznámky z krajnej ľavice. Eh, je, je eh, jasné, že riešenie dvoch štátov pri hraniciach roku 67 chceme mať a na tom sa zhodneme a že chce pomôcť pri tom, aby existoval e, bezpečný štát Izrael aj Palestina, a e, že e, musí sa to udeť rýchlo a tie rokovania musia postupovať a EU sa tam musí zúčastniť, ale keď socialisti hovoria, že je cestou to, keď Hamas požiadal minulý týždeň, aby sa Izrael stratil e, zo sveta, tak je to podľa vás socializmus, že sme ľudia e, čistiť. Predstavte už s vašou komunistickou nenávisťou voči všetkému, čo nie je socialistické, pretože toto je e, porušovanie ľudských práv z ľavej strany, tak ako je to rovnako z pravej strany. point of order, yes. But it must be a point of order. Áno, e, faktická poznámka. Pán Brok e, a ostatným ďalším e, delegátom, ktorým sa to vyniklo spod kontroly, chcem povedať, e, keď sa chcú skrývať pred ťažkou realitou, ktorú palestínsky ľud musí znašať každý deň koloniálne útoky Izraeli a, Izraelu a spochybňovanie palestínčanov sú skutočnosťou. Ja mám dojem, že to nie je k téme. Dostávam sa k e, záveru. Máme tu jednotný, jednotné stanovisko. E, na Blízkom východe môžu e, prežívať e, obe národy ako nezávislé štáty. Mikrofón bol vypnutý a nedá sa to tlmočiť. Dear colleagues, until now the debate was quite under... vážení kolegovia, doteraz bola rozpráva k téme a myslím, že sme sa dostali k záveru a žiadam radu, aby zhrnula túto podporu a niektoré kritické pripomienky. Ďakujem, pán predseda. Myslím si, že závery a rady pre zahraničné veci z e, minulého pondelka sú veľmi jasné a pevné a jednoznačné. Keď to berieme spolu so závermi z minulého mája 2012, myslím, že e, sme tým vyslali veľmi silný signál všetkým zúčastneným v regióne, čo sa týka stanoviska Európskej únie k riešeniu izraelsko-palestinského konfliktu. Preto nebudem opakovať, e, aké je stanovisko EÚ. Je to veľmi jasné, je to v tých záveroch, ktoré som práve spomnula. Je to v zásadom záujme EÚ podporovať e, mier a demokraciu v celom regióne. A je to strategická priorita, aby sme zabezpečili koniec tohoto dlhotrvajúceho a tragického konfliktu, ktorý bude naďalej podkopávať miera bezpečnosť e, v, na južných hraniciach EÚ, pokiaľ neustane vyriešený nebude udržateľný mier, pokiaľ um, palestínske aspirácie na štátnosť a bezpečnosť a izraelské na bezpečnosť budú naplnené komplexným a vyjednaným mierom na základe riešenia dvoch štátov. Európska únia opakuje svoju výzvu z 29. novembra premiérovi Netanyahu a prezidentovi Abbasovi, aby pracovali na vyriešení izraelsko-palestinského konfliktu s obnoveným novým účelom obe strany predtým vyjadrili svoju ochotu začať priame rokovania bez e, kladenia si podmienok. My naliehame na nich, aby to urobili a z USA to bude robiť cez kvartetov a cez ostatných v medzinárodnom spoločenstve a v tomto regióne, aby sme e, naplnili toto e, riešenie, trvalé riešenie. Practically all, all the Ďakujem. Prakticky všetky parlamentné frakcie navrhli, prednesli svoje vyjadrenia. Bude sa o tom diskutovať ešte zajtra. Teraz je rozpráva ukončená. Budeme o tom hlasovať zajtra na obed. A bizottság alelnökének és az unió külön... A ďalej v mene podpredsedu komisie a e, vysokej predstaviteľ